riešení. Toto je investícia. Je treba jednoducho vypracovať určitú víziu ekonomickej politiky a e, potom nájsť prostriedky, ako túto víziu presadiť. No a v tej chvíli v podstate e, môžeme skúmať formy, e, ako to realizovať. A ja si myslím, že takýmto spôsobom by sme aj my, aj rada mali nahľadať na otázku ekonomického vládnutia. Teraz pán Rangel na minútu a pol. Vážený pán predseda,